Ďakujem za pozornosť. A ďalšie oznámenia. Chcel by som vás informovať, že som napísal Rade a komisii E, stanovisko Európskeho parlamentu k menovaniu siedmich e, členov e, správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Som týmto postupil, čiže v zmysle článku 25 nariadenia 178 2002 sa týmto končí príslušný postup a podrobnosti k tomuto oznámeniu budú uvedené v zápisnici z, tohto, z tejto schôdze. Zo skupiny GUE NGL som dosť